a odhľadiť parlamentu o príjmoch a výdavkoch na finančný rok 2017. Chcem teraz pozvať spravodajcu, aby vystúpil na 4 minúty. Pán Terán. Thank you, madam president. Ďakujem, pani predsednička. Peniaze samozrejme sú dôležité a čas sú peniaze, takže 4 minúty sú pre mňa veľmi cenné. V tomto parlamente um, je to známe, ale možno nie pre všetkých Eh, občanov EÚ, že každoročné rozpočtové konanie je eh, v trojuholníku, je to generálny tajomník eh, a predsedníctvo a výbor pre rozpočet a my konáme podľa rokovacieho poriadku, ktoré v prísnom výklade môžeme identifikovať časový interval pre konstruktívne a hĺbkové diskusie ako veľmi krátky môžem povedať, že až príliš krátky, ale súhrad či vo vonkajšom um, svete, ako napríklad Európska komisia, ktoré opravne neočakávajú, že Európsky parlament uh, naplní svoje lehoty a ak uh, tá správa bude odlosovaná zajtra, tak uh, plenárka môže povedať, že uh, radšej neskôr ako niekdy. Druhý aspekt je, že je veľa uh, predpisov medzi inštitucionálnych dohody a gentlemanských dohod a ohľadov o inflácii zo strany komisie a tak ďalej, ktoré uh, rozhodli a dohodli generácie pred nami a uh, oni ovplyvňujú výsledok našich rozpočtových vyjednávaní, pretože nemôžeme ani prekročiť alebo znižiť svoje peniazy aj v prípadoch, keď sa to zdá potrebné. Z osobného hľadiska to pre mňa je najťažšie hľadisko prípravy tejto správy. No aj tak vďaka veľkej prožnosti, ktorú prebili eh, mnohí generálni rejiteľia a generálne riaditeľ úrad e, politické skupiny akreditovaní asistenti a v neposlednom rade aj hlavní hráči, tieňoví spravodajcovia, koordinátori a predseda výboru. Vám všetkým chcem sa poďakovať. Sme tu teraz a správa je pripravená tie rozporné želania, aby sme e, dosiahli úspory vzhľadom na ekonomickú tieseň mimo inštitúciou a na druhej strane zvládať potreby pre vhodné fungovanie z parlamentu boli e, podchytené aj e, keď niekedy horúca bola okolo nich debata a vyjednávania a kompromisy boli zapracované a výsledkom, zvyšok je výsledkom vyjednávania v rozpočtovom výbore a e, ja odporúčam poslancom, aby hlasovali že to. Zdá sa, že je tu menší problém a to je internalizácia dopravných služieb. Rozpočtový výbor diskutoval o tejto veci rovnako ako aj predsedníctvo a výbor povedal spravodajcu, aby vložili sa peniaze do rezervy a to znamená, že sa vrátime k tejto neskôr e, v na jeseň alebo skôr, ak sa rozhodne a e, určíme na základe rôznych informácií, či uvoľníme tieto prostriedky alebo či ich zadržíme. Keď sa pozriem k prílohe e, tejto správy, tak e, táto podmienka je ponechaná na rozhodnutie predsedníctva. To nie je podľa dohody v zmierovacom výbore a navyše podľa mňa toto je proti rokovacím poriadku a e, ja uvidím, ako napraviť e, um, toto porušenie a e, dúfam, že budem um, nutený proti nemu postupovať. K pozitívnym e, my sme zistili, že naše prekladacie služby využívajú ako prvotný zdroj produkt Google Translate, ktorý si rozvinuli pre parlamentné služby a zarábajú takto peniaze a tiež zistili, ako optimalizovať dane, takže ja e, želám, aby oni e, dali e, dobrovoľný príspevok do rozpočtu nášho našej inštitúcie a potom možno zistia, aký je medzera medzi platím vysokých daní a príjmom v pracovných miestach pre ehm, strednú triedu. Ďalej chcem povedať, e, že e, pri rozdieloch medzi investíciami a bežnými nákladmi a zelenšími a mm, nákladov efektívnejšími dopravami tieto predpoklady boli zahrnuté do tej správy, takže ďakujem pekne ešte raz každému, kto bol súčasťou tohoto ťažkého a do istej miery aj e, temného úsilia a do, zajtra sa teším na hlasovanie. Dve minúty, pán Rubik. Srdečná vďaka, pani predsednička McGuinness. Chcem sa poďakovať aj kolegovi Tarnovi ako spravodajcovi z Európsky parlament e, za rozpočet 2017. On uh, zaujal uh, dobre vyvážené stanovisko a myslím si, že veľa prispel k tomu, že sme sa dokázali zhodnúť na rozpočet, ktorý už od šéfov eh, štátov vlád eh, na to svojim ročné obdobie skrátili o 5% eh, a tiež počíta e, s e, krátením e, na služobné miesta budúci rok a tiež my ako parlament musíme šetriť prostriedky daných poplatníkov a my ten 20 podiel, ktorý máme zvyčajne na administratívnych nákladoch, sme znížili toto na 19,7%. To je v skutočnosti jedinečné. Nepamätám si, že by sme v minulých rokoch mali podobné čísla a nárast e, s e, tou priažkou e, za bezpečnosť, ktorú sme dali minulý rok, je 0,6%, takže je to pod mieru inflácie a keď tieto úlohy porovnáme, tak je to 1,4%, je to veľmi úsporný rozpočet a napriek tomu Chcem požiadať všetkých e, kolegov v parlamente, e, aby e, nemali tu vlastné možnosti na úspory. Máme tu mnoho oblastí, kde sú limity, stropy a nie každý musí vždy využiť a vyčerpať ten strop. Pekné na tomto parlamente je, že je veľká zodpovednosť pri jednotlivých poslancoch Európskej parlamente, ako on nakladá so svojimi zdrojmi, e, či on e, veľa pracoval, málo pracuje, to sloboda toho mandátu, ktorá nám to umožňuje. Ďakujem. Jednu minútu, pán Denano. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel poďakovať kolegovi Tarandovi. Naozaj eh, počúvate mi spravodajcov a eh, tá správa sa vyvíjala správnym smerom. Eh, naozaj to bolo naliehavé, bruselské útoky a tak ďalej. Naozaj bolo potrebné dopracovať sa k rozpočtovým odhadom na rok 2017 a myslím, že teraz tieto odhady sú vyvážené a rozumné. toto možno nie je téma, ktorá zaujíma verejnosť, ale je to skrátka povinná disciplína v celkovom rozhodovaní o rozpočte Európskej únie. No a môžeme si pogratulovať, že sa nám podarilo um, hovoriť o uh, bežných výdavkoch, o štruktúrálnych uh, výdavkoch a že uh, sme hovorili aj o výdavkoch na multilingualizmus Eh, po zavedení napríklad eh, írskeho jazyka a ďalej eh, o bezpečnosti. A mm, bol by som rád, keby sa striktne rozlišovali investície a fungovanie pretože bez tohto rozlišovania nebude ten rozpočet čitateľný. Ja si myslím, že toto je vec, ktorú musíme uplatňovať, e, investície do budúcna a bežné výdavky na fungovanie. Toto je dôležité aj pre rozpočty do budúcna. Ďakujem. Dve minúty, pán Torvalds. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. A ďalšie poďakovanie smeruje spravdajcovi, máš môjmu priateľovi, pánovi Tarandovi. Proces okolo odhadov pre parlamentný rozpočet na rok 2017 je mierne povediac veľmi zaujímavý. Bol transparentný alebo mal byť transparentný? My zvyčajne veríme, že politika e, všeobecne alebo využívanie rozpočtových zdrojov osobitne má byť transparentné. To zvyčajne hovoríme aspoň doma Pravdou je, že rozpočet e, e, parlamentu je zatemnený do istej miery, e, ktorá nie je priateľná. Je tam veľa štrukturálnych problémov. Nie je rozlišovanie medzi investičnými a bežnými nákladmi a nie sú tam podrobné informácie o tom, ako sa mimoriadne výdavky používajú v skutočnosti a E, nie je tam kontrola, ako sa rôzne rozpočtové položky e, používajú mimo e, pôvodného zámeru rozpočtu. Toto už bolo vydané v 1494. Sebastian Brandt sa narodil v Štrasburgu okolo 1457. V roku 1494 vydal knihu eh, Das náročný uh, eh, eh, teda loď bláznov, kde neidentifikovaná posadka sa vydala na plavu do Narangoni. A mm, toto je podobné ako tá situácia na tejto lodi. My sme sa rozhodli hlasovať podľa proti e, tomuto zajtra. E, my e, nebudeme súčasťou posadky na lodi, ktorá nevie, ako sa e, má táto plaviť v nebezpečných vodách e, a e, hlavne vidíme, aká e, je narastajúca nedôvera voči EU a my chceme napraviť e, túto nedôveru. My budeme želať väčšiu transparentnosť a urobíme tak e, v mesiacoch, ktoré sa budú blížiť ku konečnému hlasovaniu o rozpočte a to v oktobri. Teraz pol minúty pánom Marže. Merci. Ďakujem pani predsedníčka. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakoval nášmu Fracovi za odvedenú prácu. Ešte to nebolo jednoduché, takže ďakujem. Tento rozpočet, pokiaľ o jeho prípravu, tak tam boli tri také požiadavky. Požiadavka zachovania demokracie, európskej demokracie, požiadavka popasovať sa s problémom bezpečnosti a hlavne požiadavka e, byť príkladom. A pokiaľ ide o to bytie príkladom, myslím, že sa nám tam mohlo podariť toho viac. Ja si myslím, že viacero výdavkov nie je užitočných Mám na mysli hlavne obnovenie priestorov Európskeho parlamentu. Ďalej sú to výdavky týkajúce sa prepravy európskych poslancov. Ale to podstatné je inde. To podstatné spočíva v možnosti posilniť schopnosť, legislatívnu kapacitu Európskeho parlamentu posilniť európsku demokraciu. A k tomu vám poviem, že nechápem tie škrty, ku ktorým došlo v súvislosti s prekladmi, hoci bola jednomyselnosť v našom týme pre zachovanie e, týchto prostriedkov. A chcem povedať aj to, že v tejto správe sa nám podarilo dopracovať eh, sa eh, k prekladom aj do eh, znakovej reči. Toto dúfam sa pretaviť do praxe čo možno najskôr a vítam to. Ďakujem. Pán Fernández, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som pogratulovať pánovi spravodajcovi a zdôrazniť veľkú mieru úsilia, ktorú do tejto práce nasmeroval. Takže to blahoželenie je na mieste. My budeme hlasovať za správu. Chcel by som pripomenúť, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom. 94% smeruje do investícií, len 6% ide do administratívnych výdajov. A keď hovoríme o rozpočte Európskeho parlamentu, tak to znamená, že hovoríme o petine celkových administratívnych výdavkov EÚ. Musíme obhajovať záujmy občanov a to znamená, kvalitná legislatíva a na to, aby sme to naplnili, tak potrebujeme to nevyhnutné minimum, to, čo je potrebné z pohľadu ľudských zdrojov a technických zdrojov. Ehm, nad rámec tohoto všetci sme samozrejme zástancami rozmanitosti, to znamená viacjazyčnosť, multilingualizmus, potrebujeme ďalej bezpečnosť pre ľudí, ktorí tu pracujú. Potrebujeme mať teda kvalitné systémy, ktoré nás ochránia pred útokmi. Čiže toto treba tiež zohľadniť, aby sme dokázali naplniť tieto ciele. Chceme mať kvalitný, rigorózny rozpočet a o to sme sa snažili. Potrebujeme hospodárny, účelný e, rozpočet, ktorý bude mať nevyhnutné prostriedky, ktoré nám umožňa pozitívne reagovať na výzvy, ktorým čelíme. A my čelíme výzvam Európskej únie. Takže chcem na vás apelovať, aby ste hlasovali za túto vec. Nie je to ideálna správa, ale je to správa, ktorá sa dala v tejto, za týchto okolností spraviť. Robili sme maximum, aby sme to zlepšili, aby sme dali väčší priestor pre úspory a aby sme zlepšili pôvodný návrh pána generálneho tajomníka. Pán Vioty, E, ďakujem pekne. E, niekoľko aspektov tohto rozpočtu. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať e, pánovi spravodajcovi a za jeho prácu na rozpočte. Ja sa domnievam, že tú, tú prácu, ktorú sme odviedli na úrovni výboru, všetky skupiny, tak to sa nám, to sa pretavilo v tých jednotlivých úsporách. Samozrejme, my sme spravili oveľa väčší kus práce, ako sme pôvodne mysleli. mysleli. Pokiaľ ide o niektoré výdavky, všetci sme presvedčený, že sa dá eh, urobiť viac. Eh, a nie len pokiaľ ide napríklad o bezpečnosť eh, tých, tých funkcionárov a zamestnancov, ktorí robia vo vnútri parlamentu, nevždy sú to nevyhnutné tie výdavky, niekedy sú dokonca prehnané. Ja si myslím, že treba prestať treba skončiť s témou bezpečnosti, aby sme takto obhajovali akýkoľvek typ výdavkov. Jeden z príkladov, a ten uvediem len preto, lebo nemám už veľa času, ide o šoferov ja si myslím, že tu robíme veľkú chybu, e, robíme chybu v posúdení, e, robíme takú chybu do budúcnosti. E, aj európsky rozpočet by sa mal zodpovedať voličom a musíme im teda poskytnúť rovnovážnejší rozpočet, kde bude väčší dôraz na úsporách. Ďakujem pekne. Ďakujem. Minúta, pán Benito. Začnem eh, moje eh, vystúpenie eh, s tým, že poviem, že je nedostatok transparentnosti, akým sa predložil tento rozpočet do parlamentu Parlament e, sa e, e, snaží naplniť lehoty od Európskej komisie. Rozpočet na rok 2017 by mal byť príkladný vzhľadom na situáciu v krízi, ktorá je v Európskej unii a vzhľadom na to, že vyžadujeme úspory v členských štátoch, malo by sme začať vo vlastných inštitúciách. Neexistuje definícia mimoriadných nákladov a diety sa nekontrolujú a platia sa letenke v biznis triede a externalizujú sa rôzne služby. Nakoniec my sa pridáme k požiadaniu jedinej komory pre Európsky parlament a zasadnutie v dvoch rôznych sídlach a stiahovanie medzi Bruselom a Štrasburgom sú príliš drahé. Ja budem žiadať, aby sa Európsky parlament presídlil do môjho štátu, do Bilbao. Eh, minúta a pol, pán Zdechovský. Eh, ďakujem, pani predsedajúca. Dámy a páni, jednej veci sa budem opakovať, keď budem ďakovať za skvelú prácu spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom, ale jednu myšlienku mám úplne originálnu, ktorú dnes ešte nikto nepovedal. Možno si niektorí z vás neuvedomujete, to, že Európsky parlament sa stáva čím ďalej tým dôležitejším a tým pádom sa zvyšuje aj jeho ohrozenosť. V budúcom rozpočte musíme teda zaistiť nielen dostatočné financie na bezpečnosť našich budov, ale takisto istú pružnosť, keď zavádzame ad hoc bezpečnostné opatrenia, ako sme to videli to, to, tohto roku. A s tým súvisí aj ďalší aspekt. Nemá zmysel debatovať o tom, že naše cesty sem sú neefektívnym, nehospodárnym využitím e, peniazy daňových poplatníkov. To je skutočnosť. Európsky parlament nemá jednu alebo dve budovy, ale má rovno tri budovy, dámy a páni, ktorý musí zvyšovať bezpečnostné opatrenia, aby zaistil bezpečnosť všetkých, ktorí tam pracujú. A zaoberal sa vôbec niekto tým, koľko peniazy by sme ušetrili, keby sme zrušili tieto budovy? Tak či onak v rozpočte Európskeho parlamentu by nemalo ísť len o príjmy na jednej strane a výdaje na druhej strane, ale aj o to, ako sú tieto peniaze využívané. A chcel by som nás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa o to snažili a aby sme viacej dbali na túto stránku. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Minúta, pán Maňka. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia

predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi aj pani Tieňovej spravodajkyne, lebo myslím, že máme dobrý výsledok, výsledok, e, za ktorý sa môžeme postaviť a obhájiť ho. Pokiaľ ide o rozpočet takej inštitúcie, ako sme my, je dôležité vnímať obe stránky. Na jednej strane e, zabezpečiť e, to, že hospodárne nakladáme s prostriedkami, aby sme sa dokázali zodpovedať pred občanmi Myslím si, že tu na je ešte dostatočný priestor, keď eh, si uvedomím skutočnosť, že delegácie vycestovávajú. Môžeme si v takejto situácii rozmyslieť, koľko osôb treba nechať vycestovať, aký jazykový režim zabezpečiť a tým pádom sa tu črtajú a sú navrhnuté aj úspory, s ktorými sa viem stotožniť. Na druhej strane si myslím, že kvalita parlamentnej práce musí byť zabezpečená. Kvalita parlamentnej práce spočíva vo financovaní našich spolupracovníkov, financovaním politických eh, strán a našťastie sa podarilo e, nastaviť dobrý e, rozpočet aj pre Európsku spoločnosť parlamentnú. E, ja jej predsedám, dúfam, že naďalej budeme schopní ju podporovať a že bude podporovať ona šíri ten etos demokratický a demokratickú diskusiu a teda dúfam, že budeme schopní zabezpečiť pre takéto veci patričné financovanie. Ja bez akýchkoľvek výhrad dokážem toto podporiť a dúfam a želám si, aby sme zajtra takto aj v hlasovaní sa vyjadrili. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz prechádzame na spontánnu rozpravu a najskôr pán Negresku, minúta. Ďakujem pekne. Odhad rozpočtu pre Európsky parlament na rok 2017 e, predstavuje tú reflexiu, odráža rovnovážny prístup, pokiaľ ide o financie, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu fungovania parlamentu. Sú tu dôležité opatrenia, ktoré boli navrhnuté, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti a hospodárnosti. Zverejnenie podrobného rozpočtu na webovej stránke je znamením našej vôle umožniť e, všetkým občanom lepšie nás pochopiť Silná demokracia predpokladá silný parlament, parlament, ktorý komunikuje s občanmi. Európsky parlament by nemal byť známy len v Štrasburgu a Bruseli, ale mal by sa zviditeľniť po celej Európe. Preto si nemyslím, že by bolo dobré diktovať nejaké nové rozdiely alebo nejak, uvaliť nejaké nové rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi E, sú tu isté obmedzenia, ktoré sa viažú ku krajinám východnej Európy a to znamená, že zamestnanci e, z toho vyplýva, že by tu mali aj nižšie mzdy pre týchto zamestnancov. Pán Marias, ďakujem pekne. V rámci návrhu rozpočtu a výdavkov a príjmov na rok 2017 bezpečnosť a počítačová bezpečnosť sú jednými z najvyšších priorít Predpokladá sa, že rozpočtový plán Európskeho parlamentu na rok 2017 bude navýšený asi o 3,9 v porovnaní s rozpočtom na rok 2016. A predovšetkým ide o investície vo výške 36 miliónov eur do oblasti bezpečnosti a počítačovej bezpečnosti. Najskôr ale treba preskúmať podrobne, že akej akému riziku skutočne je parlament e, vystavený. Treba budúce opatrenie v oblasti bezpečnosti vyhodnotiť. To znamená, rozpočet parlamentu musí byť predmetom každoročného preskúmania, tak aby sme zabezpečili transparentnosť tak výdavkovej, ako aj príjmovej stránky e, rozpočtu Európskeho parlamentu. Transparentnosť nadovšetko. Pani Riada. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa chcel poďakovať pánovi Tanandovi za odvedenú prácu. Chcel by som sa poďakovať. Takisto by som rada upriamila pozornosť na priority, ktoré sa týkajú írštiny a v skutočnosti, že írsky jazyk, že sa mu dostáva podpory, je mimoriadne dôležité, aby bol náš jazyk zastúpený, aby sme ho podporovali, aby sa dostal na rovnakú úroveň s ostatnými úradnými jazykmi EÚ my, nám sa teda podarilo vyslať e, to posolstvo, ako dôležitá je naša identita, národná identita, ako je dôležité ju uznať aj na pôde tejto snemovne Takisto chcem privítať skutočnosť, že 3,7 milióna eur bude vyčlenených e, na tento účel, tak aby sme mohli, dúfame, začať s procesom náboru, tak aby sme vedeli zabezpečiť jazykové služby. Naozaj dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí mať prospech alebo mať, zabezpečené tieto jazykové služby aj do irštiny, pretože ja som za to bojovala. Dúfam, že to tak teda bude. Ďakujem pekne, pán Vigas. tejto správe konštatujeme skutočnosť, že je tu výzva na hospodárnosť, na transparentnosť pri výdavkoch. Zefektívovanie procesov každopádne nesmie viesť k nejakej diskriminácii alebo k nejakému vylúčeniu. Nepáčia sa nám ale isté krátenia, isté úsporné opatrenia. Samozrejme, bezpečnosť je dôležitá, ale je tu istá tendencia, ktorá robí z, tejto, z tohto parlamentu no, ohradené, ohradené miesto alebo isté isté väzenie. Samozrejme sa tu volá po zvýšenej roli Európskeho parlamentu. Otázka je, ako to urobiť. Nepáči sa nám ani to, čo je navrhnuté v súvislosti so šoférmi. Parlament by mal byť príkladom, pokiaľ ide o zaukázanie so zamestnancami a toto nie je príklad. A teraz pán Tarant, nech sa páči. <coughs> Ďakujem, pani predsednička. Naozaj zaujímavá rozprava. To, čo tu odznelo, je nás tu teraz asi 20 a naše stanoviska, politické pozície, názory budú rozhodujúce pre zajtrajšie hlasovanie. A chcem povedať, že som naozaj ochotný e, zžiť sa s demokratickým výsledkom. Neviem, či e, dnešné príspevky ešte nejakým som môžu vylepšiť e, správu, ale každá správa je skratka iba kompromisom medzi skupinami, jednotlivcami, ja som sa s osobnosťami mm, viacerými stretol na tejto ceste. Správa, ktorá sa snažia, e, snaží nájsť nejaký mm, kompromis medzi inštitúciami, tak e, nemôže byť dokonalá. Toto je teda text, ktorý teraz máme pred sebou a zajtra sa o ňom bude hlasovať. No, teda hlasujme a uvidíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, tým končíme rozpravu na